klimatickým zmenám a hm, podniky v Číne sa nám jednoducho vysmejú. Tí si budú robiť svoje veci ďalej. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Štasen. Teraz idú ďalší rečníci, ktorí sú na zozname rečníkov. Dve minúty má pani kolegyňa Hanzliková.